Start, uh, this uh, meeting, this... Začneme túto schôdzu, seminár, vypočutie, akokoľvek si to nazveme. Rada by som láskou privítala všetkých účastníkov, predovšetkým našich hostí, expertov, ktorí nám poskytnú veľa nových faktov, skutočností a cenných poznatkov počas tohto vypočutia. 26. apríla eh, v kontexte celkového rámca Európskeho piliera o sociálnych právach komisia schválila návrh novej smernice o rovnováhe medzi pracovným a osobným životom pre rodičov a poskytovateľov starostlivosti. Tento návrh e, nasleduje po stiahnutí e, návrhu komisie o revízii smernice materskej dovolenky z roku 2015. som rada, že môžeme dnes takto započať e, našu prácu vo veci návrhu komisie tu v parlamente a na úrovni výborov EMPL a FEM. Teším sa na prezentácie, e, ktoré e, budú predstavovať hodnotné vstupy do našej práce. Teraz by som rád vyzval naš, našu kolegyňu, spolupredsedničku, pani Blinkevičiute z výboru pre práva žien a rodovú rovnosť ktorá nám uvedie túto tematiku. Nech sa páči. Chcela by som sa poďakovať e, kolegyni Merite Ulskok za jej úvod, za zorganizovanie tohto vypočutia a zdôrazňovania témy rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a ten dlho očakávaný návrh komisie lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom e, je skutočne v súlade rodovej rovnosti tým, že podporuje účasť žien na trhu práce. Muži, teda ženy a muži e, sa musia stať rovnakými partnermi a rovnaký, rovnako si deliť starostlivosť. Som rada, že vidíme, že otázka rodovej rovnosti na trhu práce sa stala stredobodom komisie v rámci tohto obdobia. Dnes v rámci spoločného vypočutia sa budeme sústrediť na to, ako môžeme zlepšiť e, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pre veľmi konkrétnu skupinu pracovníkov, tých, ktorí poskytujú starostlivosť, e, formálnych a neformálnych. 80% z nich sú ženy v súčasnosti. Situácia je osobitne ťažká pre neformálnych poskytovateľov starostlivosti, pretože ich práca je len sotva regulovaná a nie je nejakým spôsobom zohľadňovaná na členských štátov. Či už sú to rodinní príslušníci alebo ľudia, ktorí majú takúto prácu. To znamená, že títo zamestnanci nemôžu e, užívať si sociálnu ochranu alebo nemajú nejaké plnohodnotné právo na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Ťažko sa toto odvetvie reguluje, pretože veľká časť e, takéto starostlivosti sa deje v súkromných inštitúciách, e, do ktorých nemôžu vstupovať ani inšpektoráty práce. Preto v roku 2016 parlament schválil dve správy. Jedna správa sa týkala domácich e, poskytovateľiek sociálnej starostlivosti a ďalšia správa sa týkala rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Obe tieto správy sa zaoberajú rôznymi aspektami tohto mimoriadne neregulovaného odvetvia poskytovania starostlivosti, ktorý bude mať stále väčšiu väčší priestor, väčšiu dôležitosť v rámci nášho spoločenstva z dôvodu starnúcej populácie. Okrem iného, správa parlamentu o rovnováhe medzi pracovným a svetým životom volá potom, aby na úrovni EÚ bola prijatá smernica, ktorá sa bude zaoberať takýmto poskytovateľom starostlivosti a tým umožní či ženám alebo mužom starať sa o závislého člena domácnosti bez toho, aby hrozila strata zamestnania s primeraným zdovým ohodnotením a sociálnou ochranou. Sme veľmi radi, že komisia predložila návrh smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, kde je možnosť pre zamestnancov, či ženu alebo muža, čerpať 5 e, dní do roka takúto dovolenku e, v rámci ošetrenia člena domáčnosti alebo teda opatrovania bez e, hrozby straty zamestnania. Nie je to veľa, ale je to dobré východisko, dobrý štartovací bod zo strany komisie v rámci eh, správy EP o domácich eh, starost- ženiach poskytujúcich starostlivosť, eh, zabezpečenie postavenia štatútu ľudí z domácnosti, pracujúcich v domácnosti a tých, ktorí sa starajú, zvyšuje ich viditeľnosť. Je nevyhnutné, aby boli zahrnutí do zákonov o sociálnom zabezpečení, o zákonoch proti diskriminácii a musia byť súčasťou aj ochrany odborov, sociálnych odborov nútená práca, obchodovanie s ľuďmi a tieto záležitosti musia byť tiež vyriešené a musia mať možnosť e, dať do rovnováhy svoje e, súkromné a osobné životy, e, pardon, súkromné a pracovné životy. Ja som rada, že riešime túto tému, lebo to je vec, ktorá mi leží na srdci a teraz by som, drahé kolegyne, kolegovia, dala slovo expertom, ktorí sme pozvali na vypočutie. Pán Stesi Igemonus, výkonný riaditeľ Eurocares. Nech sa páči 10 minút na prezentáciu. Thanks million, Madam Chair. Um... Ďakujem pekne, dobré ráno všetkým. Chcem vám poďakovať na vaše pozvanie. Would, ja by som vám rád dal prehľad situácií e, hlavných víziev pre týchto ľudí poskytujúci starostlivosť v sociálnom pilieri Najprv v krátkosti e, našej e, sieti Eurocarers spája 70 členov a partnerov partnerských organizácií v Európe. Takisto nás zastupujeme 27 krajín v sieti. My poskytujeme práve služby, zaškolovanie, starostlivosť, ďalej výskum, snažíme sa e, zbierať informácie a sekretariát e, interskupiny tu v parlamente takisto funguje. Ak chcete podporiť tieto osoby poskytujúce starostlivosť. Všetci vieme, že jeden z hlavných e, víziev Európe je demografické starnutie ktoré predchádzať chorobám s tým spojenými veľké výzvy e, e, systému starostlivosti a to vytvára tlak na rodiny, informálne osoby poskytujúce starostlivosť. Táto naša definície, e, my máme väčšinou platenú podporu niekomu, kto má chronické stavy, chronické choroby, mimo profesionálneho kontextu. My vlastne hovoríme e, priateľov, susedov, e, rodín a čo vieme dnes o týchto osobách poskytujúcich starostlivosťou, 85, 80 starostlivosti sa poskytuje informálnymi kanálmi a na základe e, definícií, ktoré som spomenul, my minimálne 100 miliónov osôb asi 20 populácií, teda podstatná časť populácie, ktorá poskytuje starostlivosť. Typická osoba poskytujúca starostlivosť je žena medzi 45-75 rokmi a ekonomická hodnota neformálnej starostlivosti na základe nového znamená 50 až 90 nákladov na e, formálnu e, starostlivosť. Máme tiež národné údaje, nie však pre všetky členské krajiny. Toto je jedno z prvých posolstiev. Potrebujeme viac údajov o situácii e, opatrovateľov a náklady starostlivosti. Myslím si, že je to presvedčivý argument čo to demonstruje, že ak by mali opatrovateľia sa prestať starať e, od zajtrajška, systém by kolaboval. Ak by sme ich e, chceli z, z, nahradiť zo dňa na deň, museli by sme mať úplne nový systém, alebo potrebovali by sme e, im venovať e, pozornosť a podporovať ich. To je všeobecná situácia. Okrem starnutia tu vidíme i ďalšie faktory, ktoré vytvárajú čoraz väčší tlak na opatrovateľov, menšie rodiny, väčšie vzdialenosti medzi príbuznými, čoraz viac žien v zamestnaní a predlžený e, pracovný život, e, nárast dôchodkových vekov v EÚ, takže všetko toto vytvára čoraz viac tlaku na rodiny a opatrovateľov. Tento tlak nám ukazuje, nevidíte podrobnosti, a tu je vidieť veľkosť populácie v jednotlivých krajinách, ktoré žijú minimálne 25 km od rodiny. Prednedávno som sa stretol s gréckým profesorom, ktorý e, pracuje na Londýnskej univerzite. Každý víkend ako opatrovateľ musí ísť do Bruselu, aby sa staral o svoju matku, ktorá E, cez týždeň je v centre starostlivosti, ale na víkend e, e, je dôvod, sa, teda je sa o ňu starať. To je konkrétny príklad. Tieto grafy preskočím. Okrem bodov, ktoré som už spomenul, je tu tiež nedostatok v oblasti zdravotnej starostlivosti očakávame nedostatok dentistov, lekárov, e, tých e, farmaceutov, teda tie prvé línie starostlivosti. Toto je veľmi dôležité pre neformálnych opatrovateľov. Toto je súčasť e, oznámenia k budúcnosti no, pracovníkov alebo teda zamestnanosti v Európe pokiaľ ide o dopady neformálnej starostlivosti, <clears throat> keď je tu žiadna podpora alebo obmedzená podpora, čo je prípad v mnohých e, krajinách, tak na základe výskumu vidíme, že mnohí títo opatrovateľia majú e, problémy, keď majú skombinovať starostlivosť a prácu. Je prekvapením, e, že väčšina z nich zostávajú na plno na plnom pracovnom úvesku paralelne. To znamená, väčšina z nich majú dva vlastne úvesky na plný, teda dve práce na plný úvezok. <coughs> Vytvára to množstvo problémov a nákladov pre spoločnosť, e, pokiaľ ide o absencie, neo, nez, e, nezdokladované e, Marotky a tak ďalej. Toto všetko teraz e, je diskusia, ktorá prebieha. Vieme tiež, že neformálna starostlivosť znamená i vyššie náklady pre opatrovateľov. Mnohí z nich prispievajú k tým nákladom na starostlivosť, na opateru. E, ich náklady sú vyššie a často to vedie k tomu, že e, bojujú s, e, s chudobou. Tretina z nich napríklad v Spojenom kráľovstve e, je zadlžených a tiež sociálna exklúzia. Veľmi ťažko sa udržuje sociálny život, keď máte plnohodnotnú prácu na plný úvezok a ešte takúto starostlivosť na starosti. Ďalej potom väčšina týchto opatrovateľov sa cíti deprimovaných, izolovaných, majú problémy s mentálnymi, <clears throat> e, s duševnými e, chorobami, e, s depresiami. Ak sa stávajú sami pacientami, asi to veľmi nepomôže, že? Tieto grafy nám to dokumentujú číslami. Ja to preskočím a prejdem ďalej k otázke, čo vlastne chcú opatrovateľia. Eurobarometer mal v roku 2011 veľmi dobrý prieskum ktorý zoradil e, potreby e, týchto pracovník, týchto ľudí, ktorí sa starajú. Prvá vec je finančná podpora. Mnohí to robia bez e, akejkoľvek podpory. Veľa energie a času trávia s touto činnosťou a to ich vedie k zložitým situáciám. 42% tých, ktorí súčasne nepracujú zárobkovo, tak sú naozaj v najnižších príjmových skupinách, takže finančná podpora je pre nich veľmi dôležitá. Flexibilné pracovné dojednania, pretože väčšina z nich takisto si nevybrala to, že sa stanú e, opatrovateľmi. Čo sa väčšinou deje je to, že niekto v rodine ochorie, zo dňa na deň sa stanete opatrovateľom a musíte si zorganizovať e, život okolo toho. Flexibilné pracovné dojednania logicky a prístup e, k špeciálnej dovolenke pre, z dôvodu e, opatrovateľskej starostlivosti. Dokonca rodová dimenzia neformálnej starostlivosti je problémom veľmi dobre známy e, e, rozdiel v odmeňovaní e, v dôchodkoch. Berú z dovahy čas, ktorý použijete na opatrovníctvo, zakalkulovať ho do, na roku do dôchodok. Veľmi dôležité je predchádzať otázkam duševných chorôb, a skutočnosti, e, že tu vzniká tento bludný kruh. E, e, školenia, základné informácie, čo to vlastne znamená byť opatrovateľom choroby, ktoré musia riešiť na dennej báze, možné podporné opatrenia, ktoré možno existujú v členských krajinách, je veľmi zložité pre týchto opatrateľov pristúpiť k týmto informáciám i v krajinách, kde je dobrá miera podpory, to znamená e, zvyšovanie informovanosti, aby sme prekonali stigmy, stigmatizovanie. To je rozhodujúce. Asi si uvedomujete, že mnohých, mnohé z tých bodov vlastne e, sa pokrývajú v návrhu e, komisie k rovnováhe medzi pracovným a E, súkromným životom. My veľmi podporujeme tento, tento materiál. Nič nie je dokonalé. Vedeli sme doladiť určité niektoré podrobnosti, ale podľa nás je to vynikajúci e, dobrý krok vpred pre uznávanie týchto opatrovateľov, ich identifikovanie, pretože to implikuje dokument V mnohých prípadoch vo východnej e, Európe v Stredomori neexistujú systémy na identifikovanie týchto opatrovateľských e, e, osôb. pokiaľ ide o e, možnosť prístup k flexibilným pracovným dojednaniam, dojednania týkajúce sa marodiek a tiež výzvy smerom k formálnej starostlivosti. I to patrí do celostného obrazu. Je veľmi dôležité, pretože toto je v centre našeho posolstva. Ľudia by mali mať na výber e, stať sa opetovateľmi, ak chcú, ale ak nechcú byť, mali by mať prístup k alternatívnym opciám. Toto podľa nás je veľmi dobrý materiál a pokiaľ ide o flexibilné dojednanie pracovné, to je taký drobný bod kritiky. Ten dokument nevysvetľuje, ako e, sa dosiahne, ako sa to bude monitorovať a tak ďalej. Bude to veľmi dôležité, pretože my určite vieme, a to vám ukážem na ďalších priesvitkách, že sú tu veľké spoločnosti, e, ktoré už poskytujú dobré služby zamestnancom, ktorí majú e, takisto dobrovoľne činnosť v opatrovníckej oblasti. Bolo by dôležité takisto, a, ak sa schváli tento pilier a tento materiál, čo tu dúfame, monitorovať, ako sa to vlastne implementuje v malých a stredných podnikoch, pretože tieto majú ťažšie. Rovnaká vec sa týka aj nízko, alebo teda ľudí, ľudí s veľmi zle odmeňovanými, zle platenými pracovnými miestami, ktorí tiež by mali mať prístup k týchto, týmto službám. Tie zelené časti tejto tabulky, ktorú vidíte, nám ukazujú typ, e, typy podporných opatrení ktoré už existujú v členských krajinách EÚ. Vidíme tu všetky podporné opatrenia, ktoré som spomenul, dovolenky pre opatrovateľov, flexibilné dojednania k e, pracovnému času, ich prídavky a tak ďalej. Keď sú tu zelené body, tak to je pozitívne. Toto je len základná štúdia. Je, e, samozrejme, že problém je v detailoch, my vidíme to, že v krajinách s dobrou úrovňou podpory je to veľmi, veľmi zložité splniť tie kritéria na to, aby ste mali prístup k týmto e, podporným opatreniam. Je veľmi dôležité e, mať informácie, pro, e, propagovať tieto možnosti. Mnohí nevedia, že sú k dispozícii. A pokiaľ ide o tie jednotlivé kritéria, ak máte teda prístup eh, k eh, prídavkom pre opatrovateľov. Sú to veľmi eh, obmedzené prostriedky pod hranicou chudoby a myslím si, že politický prístup je taký, že vlády nechcú, aby opatrovateľi alebo teda osoby starajúce sa, aby zostali dlhodobo v tejto funkcii, aby sa v konečnom dôsledku vrátili na pracovný trh, ale ak tak je, treba im poskytnúť alternatívne možnosti. A rovnaká vec platí e, pre vzťah medzi opatrovateľmi a príjemcami starostlivosti. V niektorých krajinách napríklad vy máte prístup k podporným opatreniam, ale ak, iba ak e, ten, ktorý, o ktorého sa staráte, je jedno z vašich detí, napríklad opatrenia už, e, teda rodičia už nemajú k týmto opatreniam, Ďalej potom e, plná právomoc rozhodovať u zamestnávateľov, či budete mať prístup k určitému podpornému systému. Toto všetko samozrejme treba e, e, štandardizovať a musíme zabezpečiť, aby občania EÚ mali spravodlivú mieru podpory. Ešte vždy by som rád vyzdvihol niektoré veľmi dobré skúsenosti, ktoré existujú v určitých spoločnostiach. Typ podporných opatrení, ktoré sú k dispozícii, sú veľmi praktickej povahy, flexibilný pracovný čas, e, môžu diskutovať s vedením, ako sa môžu uspôsobiť ich pracovné hodiny, aby sa naozaj zrealizovali ich potreby. Ďalej, e, počas týchto dovoleniek E, platy, či bežia. Zase je to pre, platí pre veľké spoločnosti, kde sa to dá zariadiť. Áno, už, už budem končiť. Ďalej podpora, ktorá súvisí so starostlivosťou, rôzne nástroje, či, e, možnosť využívať e, internet, telefóny, poradenstvo, couching, informačné, propagačné sedenia. Takisto sú to veľmi aktívne odbory, môžu byť vlastne našim spojencom, pokiaľ ide o ten balíček rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. To je veľmi dobré. To myslím, že bola aj moja posledná e, priesvitka a záverom poviem, že tento balíček, ktorý je veľmi dobrý, je jedným prvkom v e, tom celostnom obraze. Potrebujeme, aby sa schválil tento materiál k rovnováhe pretože ak tí opatrovateľia nebudú mať podporu uh, a nebudú môcť poskytovať dobrú starostlivosť na dobrých podmienok a súčasne byť uh, schopní schopný vrátiť sa k aktívnemu pracovnému životu, tak to v konečnom dôsledku bude znamenať, že treba investovať do systému starostlivosti a všetci vieme, že väčšina členských krajín si uh, toto nemôže dovoliť. Teším sa, teda ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujeme vám za vašu prezentáciu a teraz by som e, dala slovo pánu guvernérovi, ktorý je pred predsedom e, Združenia Geopa. Máte 10 minút, nech sa páči. Moja prezentácia, ak je to možné, bude v holandštine. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za tú prácu, ktorú odvedzate v oblasti sociálnych vecí Ďakujem za pozvanie na dnešné stretnutie. Som predsedom GEOPy. GEOPA je európska štruktúra zamestnávateľov v poľnohospodárstve a záhradníctve. GEOPA Kopa je európska štruktúra takýchto polnohospodárských organizácií a zúčastňuje sa na sociálnom dialogu medzi európskymi zamestnávateľmi a európskymi odbormi. Skutočne kombinácia práca a rodina je veľmi dôležitá téma, téma, o ktorej pravidelne hovoríme s európskymi odbormi. Je to aj dôležitá téma v polospodárstve a záhradníctve, preto chcem hovoriť o špecifickej situácii spolupracujúcich manželov, manžielek v polnohospodárstve. Tu ide o malé a stredné podniky, samostatných e, podnikateľov vo viacerých krajinách EÚ. Samozrejme, tá základná otázka je definitácia toho, že kto je ako spolupracujúci manželský partner. Inštitút pre rodovú e, rovnosť prišiel s touto definíciou, ktorá hovorí, že tu ide o ženy, ktoré spolupracujú s niekým, kto je samostatný, pričom ženy prispievajú významne k tejto činnosti, k práci, ale pritom nie sú nevyhnutne za to platené a nie vždy majú sociálnu ochranu. To je veľmi dôležité a to vieme. Hovoríme tu o samostatných podnikateľoch, Môžu to byť aj malí predajcovia, obchodníci. A vždy táto sociálna ochrana a plat nemusia byť evidentné, pretože sa nevyplácajú pravidelne. Pokiaľ ide o polhospodárstvo a zahradníctvo v Európe, tak sú to väčšinou rodinné firmy. Väčšina podnikov na európskej úrovni sú rodinné firmy, kde spolupracujú manžel aj manželka a viac ako 90 práce v polnohospodárstve predstavujú rodinní pracovníci. Títo predstavujú viac ako 20 miliónov európskych občanov. Keď si pozrieme počet žien, ktorí sú e, zamestnávateľmi, podnikateľkami v polnospodárstve a záhradníctve, to sú výsledky Eurostatu z roku 2013, tak približne 30 žien sú vlastníkmi firiem v polnospodárstve a záhradníctve. To sú 3 milióny žien, ktoré sú samostatné podnikateľky v tomto odvetvi a potom v štatistikách vidíme, že viac ako 57 žien spolupracuje so svojím manželom a týchto 57 žien predstavuje 5,5 milióna európskych občanov. Situácia je taká, že tie možnosti v polnospodárstve a zahradníctve a v ďalších odvetiach pre ženy vznikajú vo väčšej miere. A na vidieku vidíme, že 39% e, žien má možno, aj nemá inú možnosť alebo pracuje tam. Vidíme tú kombináciu teda práce a rodinného živeta v polnos, vo vidieckých oblastiach, pretože napríklad chýbajú predškolské zariadenia pre deti alebo družiny, možnosti ďalej sa vzdelávať nie sú také bohaté, ani možnosti ani možnosti začať vlastný podnik, aj tie sú obmedzené. A vieme, že v zahradníctve treba veľmi často pracovať 7 dní do týždňa, nemôže vás tam nikto zastúpiť cez víkendy. Tieto témy sa riešili, keď sa hovorilo najmä o kombinácii práca a rodina. A my by sme chceli niečo pridať tejto téme. Myslíme si, že ide o viac ako je len príklad vstup k starostlivosti o dieťa, alebo ide o viac ako o dovolenku pri narodení dieťaťa. Musíme hovoriť aj o otázke sociálneho zabezpečenia pre spolupracujúceho manželského partnera a krajiny EÚ, a to platí aj pre Belgicko, odkiaľ som, boli doteraz vo väčšine týchto krajín boli spolupracujúci manželskí partnery neviditeľní, pomáhali, neplatili sociálne odvody a boli jednoducho neviditeľní v systéme. A preto je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že či existuje sociálne zabezpečenie pre spolupracujúcich manželských partnerov a platí to nielen pre moje odvetvie, ale aj pre iné odvetvia, obchody, malé a stredné podniky a podobne. Naša štruktúra KOPA robila e, e, takýto dotazník, takýto prieskum, dali sme, ktorý sme postupili našim členským organizáciám v členských štátoch. Je tu niekoľko otázok, ktoré sa zaoberali tým, ako vyzerá dnešná situácia Aké boli tieto otázky? Poprvé, či vo vašej krajine existuje právne uznanie spolupracujúceho manželského partnera? Po druhé, aký je štatút takéhoto človeka. Ak je, má povinnosť platiť odvody a ak áno, tak pre ktoré časti sociálneho zabezpečenia a ak musí platiť, tak existuje aj nejaký súkromný systém poistenia, ktorý poskytuje určité zabezpečenie kde sa dá platiť, ako sa dá platiť, alebo existuje nejaká štruktúra, ktorá umožňuje spolupracujúcemu manželskému partnerovi e, rozvíjať svoje činnosti, napríklad pre ženy vo vidieckých oblastiach, či majú možnosť získať pomoc, aby ďalej rozvíjali svoje činnosti, alebo získali lepšie postavenie. A potom Myslíte si, že to, čo máte teraz ako riešenie, je dobré riešenie? A dostali sme rôzne odpovede z viacerých krajín. Zatiaľ máme 12 krajín, čo odpovedalo, ale tento dotazník ešte prebieha a skúsime ešte získať ďalšie odpovede v nadchádzajúcom období aby mala komisia veľmi dôležité podklady, pretože si myslíme, že je to dôležitá téma. Pokiaľ je o prvú otázku, to znamená, že či existuje nejaké zákonné uznanie postavenia toho, čo my nazývame spolupracujúci manželský partner, e, tak ako vidíte, 10 krajín odpovedali áno a dve krajiny nie. Tu by som chcel ešte povedať niečo veľmi stručne. Je dôležité mať dobrú definíciu to, čo je spolupracujúci manželský partner. Ako sme videli, máme definíciu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť ale neviem, či táto definícia postačuje. V niektorých krajinách totiž vidíme napríklad, že ženy na vidieku, ktoré majú pracovnú zmluvu na 15 hodín, majú potom štatút spolupracovníka, ale potom pracujú viac ako 30 hodín týždenne v polnohospodárskom podniku. A čiže tu majú zákonnú ochranu len na tých 15 hodín, ale na tých 30, 40, 50 hodín cez týždeň, keď pracujú v tom druhom podniku, nemajú žiadnu ochranu a nemôžu tam ani do ničoho pristúpiť, nechať sa kryť, nemôžu mať ani to postavenie spolupracujúceho manželského partnera. Takže jednoducho ide o to, aby všetky ženy, ktoré spolupracujú na podniku, boli pokryté, nielen tie, ktoré majú aj inú činnosť, ktorú majú zmluvne za, zabezpečenú. Takže definícia je si myslím veľmi dôležitý bod dôležit, druhá dôležitá otázka bola, že či existuje povinnosť, aby spolupracujúci manželský partner prispieval do systému sociálneho zabezpečenia. Ako vidíte z tých 12 odpovedí, 8 krajín má zákonnú povinnosť. Jedna krajina, kde je to dobrovoľné, ale všetci to robia. Dve krajiny, kde je to dobrovoľne, niektorí to nerobia. A jedna krajina, kde to vôbec nemajú. Aj tu by som chcel ešte povedať jednu vec. Keďže sa tu hovorí o sociálnych príspevkoch, odvodoch, je dobre sa pozrieť na to, ako sa vyratávajú. V niektorých krajinách existoval aj predtým systém prispievajúcej povinnosti zo strany manžela. A dôležité je, aby tu bola vizibilita, vizibilita spolupracujúceho manželského partnera a preto v niektorých krajinách majú ženy svoj vlastný príspevok, ktorý je nad ten príspevok platený rodinou. Takže tu je veľmi dôležité uvažovať o tom, že e, ak príspevky za rodinu budú rásť, pretože žena aj muž musia osobitne prispievať a sociálne zabezpečenie, ktoré z toho vyplýva, musí byť tiež teda lepšie. A to tretia otázka je teda, tá otázka je, ako sa vypočítavajú tieto príspevky a ak sú vyššie, malo by byť bohatšie, lepšie sociálne zabezpečenie. Potom je tu tá otázka sociálnej ochrany. Tu nemôžem hovoriť o detailoch otázok. Tu vidíte obrazok, že v tých krajinách, kde existujú sociálne odvody do systému sociálneho zabezpečenia, tak tu vidíte tie práva, ktoré majú ale aj tu chcem povedať, že musíme byť veľmi opatrní. Napríklad v niektorých krajinách EÚ je to tak, že existuje detský príspevok, prídavok, ktorý sa vypočíta s odvodom manžela. A keby sme mali odvody pre ženy, by to bola zvýšená hodnota. Potom máme e, zdravotné zabezpečenie, to sa tiež vypočítava z manželského páru, takže vždy sa musíme pozrieť na to, ako by to vyzeralo, keby sme mali osobitné pohľady aj spolupracujúceho manželského partnera, či to poskytuje vyššiu ochranu, vyššie postavenie v oblasti sociálneho zabezpečenia. Napríklad Írsko má možnosť okrem toho dobrovoľne si platiť niektoré odvody, príspevky a takto si získať určité práva to je možno ten príklad, ktorý by sme mali v niektorých krajinách sledovať. Posledný prvok, a to sú aj moje závery, dôležitá otázka na členské štáty je, že či ten systém, ktorý máte, ten štatút, ktorý máte pre spolupracujúce manželského partnera je dobrý, uspokojivé. A vidíte, že bolo 5 krajín, ktoré povedali, že buď na to neodpovedali, alebo si neboli isté, to znamená, že váhali dať pozitívnu odpoveď. To znamená, že máme ešte čo robiť. A na záver svojej prezentácie chcem povedať, že máme štyri závery, štyri e, úvahy, ktoré by mohli byť dôležité pre váš výbor. Prvý, vý, prvý záver je, že je veľmi dôležité popri e, e, hovoriť o dovolenke pri tehotenstve, dobré riešenie pre starostlivosť o deti, ale treba sa zamerať aj otázkou sociálneho zabezpečenia miliónov žien, ktoré spolupracujú v polnohospodárstve a v iných malých podnikoch v EÚ. Inými slovami, vizibilita, viditeľnosť je dôležitá a sociálna ochrana, zabezpečenie pre ženy tak, aby ten celý balík bol čo najširší. Druhá dôležitá vec je, aby sme sa zaoberali tým, ako sú riešené tieto príspevky, odvody a ako môžu poskytnúť pridanú hodnotu, pokiaľ ide o napríklad sociálne zabezpečenie. E, zoberme si treba otázku dôchodkov penzí. A tretí bod je ten aspekt sociálnej ochrany od spolupracujúceho manželského partnera vo všetkých odvetiach EÚ. Tu vidíme totiž veľmi nový aspekt, novú väzbu. To je tá kombinácia práve tej práce, tej činnosti, ktorá si vyžaduje aj sociálne zabezpečenie a možno by ste sa mohli vy ako výbor zaoberať tým, aby ten prieskum alebo tá e, štatutu postave, postavenia spolupracujúceho manželského partnera pokračoval, aby sme vedeli, aká je situácia v 28 7 členských štátoch, aby sme im dokázali aj efektívne poradiť a dať rady šité na mieru na zlepšenie situácie v ich krajine. Ďakujem veľmi pekne, pán Bojterman. A teraz pani profesorka Rena Kotovská, riaditeľka Centra pre demografiu, inštitút, e, pardon, z Varšavskej školy pre ekonomiku. Ďakujem za túto možnosť eh, hovoriť o tejto dôležitej téme redistribúcie starostlivosti a práce v našej spoločnosti. Cítim sa vo veľmi privilegovanej situácii, pretože len nedávno sme dokončili tri, trojročný projekt o rodinách, výskum rodín a spoločnosti a odhalili sme tu viacero tém, o ktorých tu aj vy hovoríte. Záverečná správa sformulovala odporúčania, ktoré sú v súlade s vašou smernicou. Konštatujeme, že smernica o rodičovskej dovolenke sa už nemôže ďalej odkladať a teraz máme možnosť hovoriť o takýchto veciach a o iniciatíve Európskej komisie. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na tieto otázky. Váš dokument má veľmi dobrú štruktúru z hľadiska argumentov, väčšinou na makroekonomickej úrovni, kde hovoríte, čo potrebujeme takéto iniciatívy. Ja si ale myslím, že potrebujeme aj nejaké informácie o tom, ako sa dá na toto pozerať z hľadiska domácnosti. Teda chýba mi tu ten aspekt domácnosti, rodín. A rada by som tu uviedla niekoľko výsledkov. Ďalšia vec je, že rodičovská dovolenka a dovolenka pre starostlivosť alebo voľno na starostlivosť sú podľa nás dôležité opatrenia na zosúladenie rodinného života a práce a pre rodovú rovnosť, ako aj trh práce. A je to dôležité aj pre sociálnu rovnosť medzi rodinami a jednotlivcami. A tu by som rada povedala ešte niekoľko ďalších argumentov. Na konci môjho prejavov by som ešte chcela vysvetliť, prečo my výskumníci si myslíme, že táto iniciatíva je veľmi dôležitá. Niektoré z argumentov, ktoré chcem predložiť, tu už zazneli, povedali, hovorili o tom moji kolegovia. Chcela by som vás upozorniť na niektoré vybrané otázky. Žijeme v dobách, kde rodina sa mení, nie len z hľadiska demografického, ako je napríklad menej detí v rodine, nestabilita rodiny vzhľadom na rastúcu mieru rozvodovosti a vzhľadom na rôzne inštitucionálne zmeny. Proste my stojíme teraz pred e, rozmanitejšími formami rodinného života ale tá hlavná zmena je zdieľanie zodpovednosti, povinnosti za ekonomické udržanie a starostlivosť v rámci rodiny. V časoch e, nestability a neistoty príjmu si myslím, že ženy alebo zamestnanosť žien z hľadiska rodiny je spôsobom, ako riešiť tieto rizika finančnej nestability rodiny? A keďže máme e, dynamický trh práce, je teraz nemožné odísť z trhu práce na dlhú dobu a vrátiť sa, úspeš, úspešne sa naň vrátiť. A žijeme dlhšie. Takže potrebujeme aj dlhšie úspory, väčšie úspory na zabezpečenie dlhšieho času. Takže príjem z práce mužov aj žien je dôležitý pre zachovanie určitého blahobytu aj na staré kolena. Toto všetko musíme mať na pamäti, keď hovoríme o tom, ako zosúladiť pracovný život a rodinný život. A ďalšia téma je, keď si pozrieme štruktúru spoločnosti z hľadiska toho, že máme viac starších ľudí, aj viac závislých ľudí vzhľadom na pokrok v medicíne, tak vidíme, že ten dopyt po starostlivosti vzrasta, ale rodiny a ich možnosti podporovať, pomáhať, naplniť tento dopyt klesajú Nielen preto, že rodiny sú menšie, ale aj preto, že ženy pracujú a ženy boli ten hlavný zdroj starostlivosti z makroperspektívy, ale potrebujeme ženy na trhu práce, pretože nám chýbajú pracovné síly. A toto všetko odôvodňuje našu debatu o potrebách zvýšiť účasť žien, žien na trhu práce a podporovať mužov v tom, aby brali, prebrali aj starostliv, zodpovednosť za starostlivosť nielen v rámci vlastnej rodiny, ale aj v rámci spoločnosti. Prečo si myslíme, že táto smernica je naozaj dôležitá a je dôležitou iniciatívou? Poprvé máme určité mikroekonomické výsledky z výskumu, ktorý sa realizuje v rôznych krajinách. Je to prieskum kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov a jasne ukazuje, že na úrovni rodiny je veľmi dôležité vnímať, pociťovať práva otca, práva muža, ak sa vnímajú ako sociálna norma, ale nie ako privilegium. Čiže z hľadiska zmeny vnímania, spravodlivého zdieľania zodpovednosti a povinnosti na úrovni rodiny je toto veľmi dobré smerovanie. To, že si môžu muži zobrať otcovskú dovolenku, o tom som hovorila, a z rôznych kvalitatívnych prieskumov sme zistili, že je jasná indikácia toho, že otcovská dovolenka sa nemá vnímať ako príležitosť, ale ako samozrejmosť, ako sociálne právo. Máme ale aj isté výsledky, pokiaľ ide o reakcie a odozvy zamestnávateľov, firiem, podnikov, pokiaľ ide o osvojenie si takéhoto konceptu rodičovskej dovolenky zo strany otcov. Výsledky jasne naznačujú, že keď je tu toto individualizované právo na e, rodičovskú dovolenku, je možné ho považovať za lepšie opatrenie smerom k presvedčeniu zamestnávateľa, že takto by to malo byť. Je teda jednoduchšie pre otcov e, použiť takúto úpravu, ak e, je takto charakterizovaná, ak má takýto e, takéto nastavenie, ale nie na dobrovoľnej báze. Takisto chcem upriamiť vašu pozornosť, že rodičovská dovolenka má aj istý pozitívny vplyv, pozitívne účinky na život rodiny. Poprvé, keď sme sa opreli o údaje zo severských krajín, kde rodičovská dovolenka je už etablovaný koncept a funguje už e, niekoľko rokov a máme aj dôkazy v podobe dát, e, ktoré poukazujú na to, ako je ovplyvnený rodinný život. Čiže údaje z týchto krajín ukázali, že otcovská dovolenka, hlavne pokiaľ ide o prvé dieťa, sa pozitívne viaže na e, stabilitu toho zväzku pozitívne vplýva na stabilitu zväzku a takisto prispieva k zníženiu nejakého napätia alebo tenzie v rámci rodiny. Máme aj kvantitatívne dôkazy tejto záležitosti. Zároveň sú tu ale dôkazy, že uľahčuje prechod k druhému dieťaťu. Čiže je možné to vnímať aj ako opatrenie, ktoré pomáha rodičom naplniť svoje rodičovské ašpirácie. Čiže myslím, že aj to je dôležité z toho pohľadu, že potrebujeme demografickú obnovu v Európe. Pokiaľ ide o starostlivosť o starších ľudí, tieto mikroúdaje, mikrodáta eh, potvrdzujú, že rodina je ešte stále považovaná za veľmi dôležitý zdroj poskytovania starostlivosti. Dokonca aj ľudia ktorí sú aktívni na trhu práce, sú súčasťou takéhoto kontextu starostlivosti a ich pravdepodobnosť, že sa zapoja do starostlivosti o starších, je e, vyššia v prípade, že sú e, zamestnaní. Návrh, ktorý sa týka 5 dní dovolenky, pokiaľ ide o takúto starostlivosť, považujem za dobré, alebo za takéto opatrovanie, ale je to len prvý krok pretože e, potrebujeme zabezpečiť predlženie pracovných životov. Bez podpory takéhoto typu od týchto ľudí, o ktorých sme hovorili, že to sú ľudia vo vekovom rozpeti 45 až 69, nemôžeme e, očakávať, že zotrvajú na trhu práce dlhšie. Má to teda pozitívne účinky tak na úrovni rodiny, ale e, ovplyvňuje to aj možnosť dať väčšiemu počtu ľudí priestor na trhu práce. A posledná vec, takisto sme kontrolovali, ako môžu ovplyvňovať tie implementované opatrenia, preferencie pre isté typy opatrení. Čiže prijatím istých návrhov, tvorbou istých návrhov by sme dokázali e, formovať e, očakávania ľudí, ako aj ich e, správanie a zmeniť potom vnímanie e, zapojenia otcov do starostlivosti. Keď teda hovoríme a diskutujeme o férovom a spravodlivom rozdeľovaní tých zodpovedností a pokiaľ ide o príjmové a otázky a otázky starostlivosti. Na záver by som rada odkázala na E, také vyhlásenie v rámci našej záverečnej správy. E, očakávame od komisie aj od parlamentu, že nebudú oddalovať prijatie takýchto krokov a takýchto aktivít a, a že teda ten návrh týchto inštitúcií splní aj naše očakávania. Ešte raz ďakujem za možnosť vystúpiť. Thank you very much Ďakujem veľmi pekne profesorke Jelene Kotovskej a teraz by som e, rada odovzdala slovo pani Pavlo Panzeri, senior advocacy officer Konfederácia rodín Európy, COFEIS. Máte 10 minút, nech sa páči. Thank you very much. Um, and first of all, I'd like to... Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som sa chcela poďakovať za možnosť eh, dnes vystúpiť a zastupovať tu COFAS Families Europe na tomto dôležitom fóre. Dnes by som rada v krátkosti predstavila našu organizáciu v prípade, že nás nikto nepozná a takisto um, prezentovať naše postoje, pokiaľ ide o otázku rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a hlavne otázku opatrovateľov. COFASE Families Europe je pluralistickou organizáciou, kde je združených 60 organizácií z 24 členských štátov. Založení sme boli v roku 1958, čiže rok po rímskej zmluve my sme teda tak povedať zrástli spolu s rastom Európskej únie a založení sme na základe Európskeho programu e, rozvoja a sociálnej inovácie. Našim sloganom je lepšia spoločnosť pre všetky rodiny a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom e, je v rámci našej členskej základne považovaná za jednu, považovaná za jednu z priorít, pokiaľ ide o dosiahnutie lepšej kvality života pre všetky rodiny. Pracujeme na e, viacerých témach, možno, že to nevidieť z tejto priesvitky, ale je tu celá škála záležitostí počnú vzdelávaním, potom je tu rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, e, handicapy, e, digitalizácia a tak ďalej. Snažíme sa zlúčiť rodiny vo svojej rozmanitosti a reflektovať ich situáciu v rámci inštitúcií a takisto si ozrejme, čo robí Európa pre našich členov. Pokiaľ ide o otázku rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom chcem počiarknúť ten prístup, ktorý sme si osvojili za posledné roky. Dala som tam také puzzle, pretože každá rodina je iná, každá rodina má iné potreby. Nie je tu teda nejaké jednoliaté rovnaké riešenie na otázky toho rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ale každá rodina potrebuje mať e, takú záchrannú sieť opatrení, viaceré opatrenia, ktoré môžu byť prijaté, tak aby dokázali naplniť konkrétne potreby rodiny pokiaľ ide o starostlivosť o dieťa, alebo staršiu osobu, alebo e, člena s handicapom alebo s postihnutím. A tento prístup nazývame RST, Resources, Services, Time, zdroje, služby, čas, kde rodina musí mať dostatok zdrojov, čiže spravodlivé systémy daní, zdaňovania alebo teda príjmov, E, na to, aby mohli viesť slušný život. Potom sú tu služby, služby opatrovania pre deti, pre starších, pre osoby s postihnutím a núdzovej starostlivosti, ale takisto to je time čas, pokiaľ ide o možnosť ho tráviť spoločne, ale aj pokiaľ ide o nastavenie nejakých flexibilných e, pracovných, e, pracovných režimov. A toto je prístup celého životného cyklu. Tá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom často nie je vnímaná ako e, nejaká výhoda pre mladé matky, ale ten prístup sa mení. Je nevyhnutné si uvedomiť, že takáto rovnováha by mala pokrývať celý, celé obdobie života a že nie je to len výhoda pre mladé matky, pre mladých rodičov, je to niečo, čo by malo byť vnímané ako právo, tak ako ste to uviedli v septembrovom uznesení, že to je právo pre všetkých právo na takýto, takúto rovnováhu. A takisto počiarknúť, že je tu aj rodový rozmer, tak ako bolo spomenuté predtým, čiže rodový rozmer starostlivosti a tzv. sandvičovej generácie. Viac a viac e, žien vo veku 45 a vyššie, ktoré sa musia starať o svoje deti alebo závislých príbuzných, možno nie sú ekonomicky nezávislé, majú vnúkov, vnúčky a majú aj starších svokrovcov a tak ďalej. Čiže viac a viac žien sa nielenže stará o vlastnú rodinu, ale teda aj o svokrovcov. Ako bolo spomínané predtým, 26. apríla komisia navrhla balíček pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Je tam smernica a oznámenie, je to taká zmes legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, ktoré majú spustiť takúto zmenu, tak ako požadoval parlament vo svojom uznesení z minulého septembra. Blinkevičiute, pani to bola spoluspravodajkyňou. Tento balíček bol okamžite podporený viacerými mimovládnymi organizáciami, eh, KOFASE, Eurocares boli medzi nimi, lebo sa naozaj domnievame, že toto je ten správna, správny smer, správna cesta. Sme radi, že Európska komisia takisto pochopila naše požiadavky a že navrhli konkrétne aktivity, ako vyriešiť eh, problémy rodín. Taký presnejší pohľad na to, čo čo si myslí Coface a ako vníma rodiny, lebo rodiny sú teraz naozaj na hrane Myslíme si, že teraz je ten vhodný čas, ako poskytnúť riešenia pre rodiny, ktoré sú podľa nás na hrane a poskytli sme aj veľmi presné posúdenie toho balíčka o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. A naše posúdenie, ako povedala už kolegyňa, je podľa nás dobrým, je to dobrý návrh, tento balíček. Osvojil si dobrý prístup a naozaj je tam možnosť pre Európu ukázať svoju ľudskú stránku a potvrdiť, že dokáže zmeniť životy ľudí, občanov a všetkých tých, ktorí žijú v Európskej únie. Je to konkrétna snaha Európskej únie a naozaj dúfame, že tento návrh prejde bez toho, aby bol blokovaný, alebo aby bol nejakým spôsobom zriedený, alebo aby nejakým spôsobom uviazol v nejakých ideologických disk- diskusiách, lebo toto nie je otázka ideológie, toto sú konkrétne potreby rodín, ktoré musíme naplniť veľmi rýchle. V tom našom posúdení pokrývame tak oznámenie ako aj smernicu a tu by som sa e, na pár slajdoch chcela sústrediť na ten rozmer opatrovateľov. E, domnievame sa, že máme tri kľúčové aspekty, ktoré môžu potrebovať e, opatrovateľia. Najskôr ide o služby, potom sú to možnosti dovoleniek a potom sú to flexibilné pracovné režimy. E, najskôr začnem s tými službami, pretože podpora pre tých opatrovateľov znamená aj poskytovanie služieb pre aktívne aktívne teda vedenie života takýchto ľudí. E, nie, nie je možné len ich vynieť z pracovného trhu na to, aby poskytovali takéto opatrovateľské služby. Je nevyhnutné im umožniť zotrvať na trhu práce, ako volal Stacy predtým. Ľudia chcú si zachovať svoju, svoje zamestnanie, čiže poskytovanie služieb komunitne založených, vysoko kvalitných, pretože ak to nie sú vysokokvalitné služby, tak e, rodiny nikdy potom nevyužijú pre rodinného príslušníka takéto služby, mali by byť prístupné, ak sú príliš ďaleko alebo nie sú dostupné pre osobu s postihnutím, tak to nebude fungovať, musia byť aj e, prístupné, cenovo prístupné. Ak sú tie náklady príliš vysoké, tak e, rodiny prestanú e, pracovať, nebudú dokázať zaplatiť tieto služby. To by nedávalo zmysel. ESIF, štrukturálne fondy, ERDF, ESIF môžu zohrávať veľkú úlohu v tomto, tým, že poskytnú štruktúru, infraštruktúru, školenia a kvalitu služby a na to by sme sa mali naozaj pozrieť. E, už niečo prebehlo, ale treba spraviť viac, tak by sme sa ubezpečili, že v ďalšom programovacom období budú vyčlenené peniaze na otázku rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. Ďalej sú tu tzv. care targets na rámec e, tej starostlivosti o deti. Máme tu tie barcelonské ciele a myslím si, že musíme ich cestou vypracovania ukazovateľov, ktoré idú nad rámec starostlivosti o deti zber údajov, nejaké benchmarky e, dlhodobej starostlivosti, uvažovanie o rôznych typoch služieb, ktoré sú poskytované a potrebné. Nie každý potrebuje to isté. A nie každý e, privíta ponuku, ak bude veľmi podobná v rámci celej Európy, pretože ľudia majú iné potreby. A to sa týka aj podpory z doma, z domácnosti. Je viacero typov starostlivosti, ktoré je možné poskytovať e, doma v rámci komunity a to je podstatné z pohľadu formulovania prístupu Takisto chcem poukázať, že služby podpory opatrovateľstva by nemali byť vnímané len ako nástroj na ponechanie ľudí na trhu práce. Je to mimoriadne dôležité. Umožňuje to rodinným príslušníkom zachovať si zárobkovú činnú, činnosť, zárobkovú činnosť. Ale je to aj systém, ktorý má slúžiť podpore užívateľov, tých, ktorí používajú takéto služby, ktoré tak chcú zabezpečiť sociálnu inklúziu a nezávislý život. Ďalej je to monitorovanie progresu prostredníctvom procesu semestra EÚ. To má veľký dopad na to, ako sú formulované politiky na úrovni členských štátov. Je možné to využiť na účely monitorovania dlhodobej starostlivosti. Tu sa sústredím na e, opatrovateľov v rámci rodín, ale dovolte mi pošiarknúť jednu vec. V niektorých krajinách nedostatok opatrovateľov tak veľký, tak výrazný, že obrovské počty, hovorím o miliónoch žien, ktoré sú najímané ako opatrovateľky, ktoré sa potom vzťahujú do domácnosti tých osôb, ktoré potrebujú starostlivosť. Často žijú v rodinách, kde je viacero národností, ale eh, my si neuvedomujeme, že on len zaplňajú tú medzeru v eh, starostlivosti, ktorú nedokáže poskytnúť ten konkrétny štát, ale aj oni majú eh, potrebu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Nemôžeme zabúdať na ten príspevok, ktorý odvádzajú každodenne v životoch Európanov takéto ženy, treba to uznať. Ďalej, režimy dovoleniek alebo voľna umožní takýmto ženám si to dať do rovnováhy. Takisto vítame e, návrh 5 dní voľna, takéhoto krátkodobého voľna, plateného. E, my si myslíme, že by sme mohli každopádne troška e, predlžiť to obdobie 5 dní. Jedna vec je dôležitá a to je rozšíriť definíciu oprávnenosti pre opatrovateľov, nie sú to len príslušníci z prvej línie e, v kontexte mobility, kde cez cezhraniční pracovníci sú roztrúsení po celej Európe, mali by tam byť aj ďalší príbuzní, širšie príbuzenstvo a ľudia, ktorí sú odkázaní na služby opatrovateľstva. Niektorí si neželajú napríklad, aby sa o nich starali rodičia, ale chcú, aby to robili priatelia alebo susedia. Takisto chceme zmapovať tie potreby pre dlhšie voľno, čerpanie dlhšieho voľna pre takýchto dlhodobých opatrovateľov, hlavne pokiaľ ide o paliatívnu starostlivosť. Možno do budúcnosti nie v rámci tejto smery uvažovať nad režimom, ktorý bude zohľadňovať aj tieto potreby. A nakoniec flexibilné e, pracovné usporiadanie, pracovné prístupy. To je dobré opatrenie, ktoré bolo navrhnuté v rámci tejto smernice. Právo požadovať flexibilný pracovný čas pre opatrovateľov, ale chceme, aby odôvodnenie odmietnutia bolo poskytnuté v písomnej podobe, tak aby vážne tieto opatrenia brali aj samotní zamestnávateľia. Takisto sme radi, že viacero foriem flexibilnej práce bolo spomínaných a nejde len o zníženie pracovného alebo skrátenie pracovného času, ale aj zmena tých vzorcov alebo teda modelu práce a teda zmena smerom k teleworkingu alebo inteligentnej práci smart work, takisto je tu riziko presunu od kultúry prítomnosti smerom k kultúre plnej disponibility. Keď hovoríme o flexibilnej práci, mali by sme uvažovať aj nad právom sa odpojiť. Right to disconnect. Kde končí flexibilita a kde už si človek vyhradí to právo, že nie je k dispozícii. Mám napríklad odpovedať zamestnávateľom na mail, keď mi príde o 3 ráno E, teraz ešte chcem upozorniť na súčasnú kampaň, ktorú realizujeme. Je to prieskum, ktorý sa zaoberá potrebami opatrovateľmi rodín. Je to ešte stále otvorené k dispozícii v 8 jazykoch. E, e, holandčina, angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina, slovenčina, španielčina. Dá sa to vyplniť aj online, trvá to len pár minút. A je tu aj link. Dúfam, že sa dostanem cez slide cez tento aktívny odkaz na stránku. E, máme viacero príspevkov, čiže vyzývame rodinných príslušníkov, aby sa vyjadrili k tomuto. Podielte sa o to aj cez vaše siete. Ďakujem pekne za váš čas. Ďakujem. Thank you very much for all your introductions. Now we will have the possibility to... A teraz je tu možnosť na otázky či poznámky. Prvý je pán Sogo. Pán Becker ma poprosil, aby som v jeho mene povedal zo pár slov. percent eh, pracovníkov je, eh, sú členovia eh, rodín, väčšinou ženy, starajú sa o členov rodiny. Nie je to len stratou pre európsky pracovný trh, ale je to riziko pre ich zdravie Táto skupina ľudí sú dôležitou chrbtovou kosťou preto pre európsku ekonomiku. Potrebujeme dobrých pracovníkov v Európe. Flexibilnejšie podmienky môžu byť lepšie e, základom pre lepšiu starostlivosť o osoby, ktoré poskytujú neformálnu starostlivosť. Ide tu o možnosti dočasne e, si zorganizovať flexibilnejší pracovný čas. To môže znížiť nevyhnutnosť, aby e, dali výpovede, ale namiesto toho sa môžu postarať o tú rovnováhu. Európska spoločnosť si tiež musí uvedomovať význam týchto ľudí pre náš sociálny systém. Na druhej strane chcem doplniť, že ja sám sa obávam o negatívne efekty navrhovej smernice o vysielaní pracovníkov na e, osoby poskytujúce starostlivosť, aj tých, ktorí potrebujú starostlivosť. Nemecko, pokiaľ viem, 200 tisíc rodinám umožňuje možnosť e, e, poskytovať starostlivosť svojim starším členom rodiny. Legálna e, vysielanie pre pracovníkov z východnej a strednej Európy takmer nemožné. Thank you, Madam Ďakujem, pani Jongerius. Všetkým vám ďakujem za vaše zaujímavé príspevky e, do tejto rozpravy. Je to napomocné pri príprave našich budúcich prác k rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Ja by som určitým spôsobom chcela hovoriť o aspekte, ktorý sa tu spomenul, E, vzťah e, formálnej a neformálnej starostlivosti. To by bol určitý druh, si myslím, kde to celý tento, celá táto myšlienka e, by nemohla fungovať. Hovorili ste o množstve ľudí, ktorí pracujú v neformálnej starostlivosti a sú nedostatočne platení Títo takisto nemajú dostatok prostriedkov. Ja som sa zamýšľala, ak navrhovaný smernica spomína, že pracovníci majú právo aspoň na 5 dní pracovných dní ročne. To nepostačuje pre tých, ktorí sú v situácii, kde starostlivosť je potrebná na dlhšie obdobie. To sa tu už spomína, nie je to nejaká slobodná voľba. Je samozrejme tu voľba, že ako zareagujete, ale ľudia sú tu v situácii, kde či už dieťa, alebo staršia osoba, alebo niekto s postihnutím rátajú s touto pomocou neformálnym štýlom. Moja otázka. Ak rodina s príbuzným, ktorý trpí napríklad stálym postihnutím, táto osoba tiež potrebuje starostlivosť cez pracovné dni. Cením si, čo ste povedali o flexibilnom pracovnom čase. To určite bude riešenie mnohých problémov. Nie však v situácii, kde má pracujúci nízky príjem, niekto, kto má stále e, stály zdravotný problém, sa na nich spolieha, na, na ich pomoc. Takže pre mňa otázka je tá, ako my v Európskom parlamente môžeme pracovať na týchto ďalších krokoch, zabezpečujúc e, disponibilitu formálnej starostlivosti. Jedna vec je byť spokojný s návrhom 5-denej dovolenky, ale čo by bol ďalší krok? Mohli by ste ma e, viac informovať o, o barcelonských kritériách. ako by toto mohlo pomôcť pri práci na tejto téme? To je jedna otázka. A druhá otázka, sú už v tejto fáze disponibilné oficiálne údaje, ktoré hovoria o e, disponibilite formálnej starostlivosti. Máme k dispozícii údaje, aby sme mohli pracov- vychádzať z toho. Formálna starostlivosť pre ľudí s postihnutím podustiami v členských krajinách máme určitý náhľad do rozdielov medzi cenami starostlivosti a čiastkami e, dávok e, príspevkov na starostlivosť v členských krajín, aby sme vedeli tak približne, aký veľký je to, je to problém. Ak spočítam všetky tieto e, stavebné bloky, tých 5 dní a tak ďalej. Rado by som vedela, či máme nejaké dáta, aby sme toto naozaj mali k dispozícii. Ďakujem. Thank you. I'll give the floor to Madam Sitna. Teraz má slovo pani Žitňanská. Um, ďakujem veľmi pekne. I'm going to speak Slovak, so if you can put your... Yeah. Ehm, ďakujem veľmi pekne všetkým našim speakerom za veľmi zaujímavé prezentácie. Ehm, táto téma ehm, je veľmi dôležitá. Ja sa venujem tejto oblasti už niekoľko rokov, predovšetkým rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím. A tak, ako už tu bolo zmienené, veľakrát naozaj tieto rodiny patria medzi um, tie, ktoré sú ohrozené chudobou. A veľakrát tieto rodiny sa rozpadajú, keď sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím Častokrát zostávajú matky samé na tieto deti, pričom ich príjem za 24-hodinovú starostlivosť je veľakrát len niečo okolo 250 eur na mesiac. Keď sa bavíme o dostupnosti dát, či existujú alebo neexistujú rôzne služby, ktoré aj vyplývajú ako povinnosť štátu alebo samozpráve, na Slovensku takéto dáta neexistujú. My sme si robili vlastný prieskum kde sme zistili, že len 30 miest a obcí poskytuje služby, sociálne služby, 70 neposkytuje. Čiže viete si predstaviť, ako zostáva celá ťarcha o starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím na pleciach rodín, na pleciach matiek. Ja by som v tomto kontexte chcela možno otvoriť dve témy a, budem rada, ak možno budete mať k tomu aj vy pripomienky. Jedna téma je podporné služby rodine. To znamená, že aby tie služby neboli zamerané len na tú osobu so zdravotným postihnutím alebo tú osobu, ktorá potrebuje pomoc, ale na celú rodinu. Vysvetlím, keď napríklad je rodina, kde je jedno dieťa so zdravotným postihnutím, jedno zdravé dieťa, a ehm, bolo by dobré, a o tom sa snažíme viesť diskusiu aj na Slovensku, aby tá podporná služba existovala aj vo vzťahu napríklad k tomu zdravému dieťaťu, keď mamička zostane doma s dieťaťom so zdravotným postihnutím, aby niekto jej pomohol napríklad odviezť dieťa do školy. Čiže aby tá služba nebola len zameraná na potreby toho človeka, ktorý potrebuje pomoc, ale celej tej rodine, keď potrebujú upratať, keď potrebujú nakúpiť, aby existovala takáto služba. Čiže Eh, možno aj toto je téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať, ako podporiť tú rodinu ako celok. A druhá téma, ktorá um, je podľa mňa tiež dôležitá, a to je ocenenie zručnosti týchto opatrovateľiek. Pretože tie opatrovateľky, hovorím v ženskom rode, pretože naozaj väčšinou sú to ženy, oni sú naozaj veľmi, veľmi kompetentné od rôznych medicínskych úkonov, cez ošetrovateľstvo, cez rehabilitáciu, cez logopédiu, cez vzdelávanie naozaj za starostlivosťou o svoje zdravotne postihnuté deti získavajú zručnosti, ktorý, ktoré možno niektorí ľudia, ktorí študujú za celý život, nebudú mať, ale oni ich majú, lebo musia ich mať. A myslím si, že by bolo dôležité a potrebné oceniť tieto zručnosti, vedieť ich identifikovať aby keď napríklad takáto mamina alebo otec alebo niekto, kto má skúsenosti, sa rozhodne v nejakom čase uchádzať um, o prácu, mohol tieto zručnosti si napísať aj do svojho životopisu, aby boli uznané, pretože osobne som sa stretla aj s prípadmi, kedy tieto mamy hovorili, že 10 rokov som doma s dieťaťom a ja nič neviem. Ale to nie je pravda. Naozaj tieto ženy sú kompetentné a mali by sme ako spoločnosť ich uznať a umožniť im, aby tieto zručnosti boli uznané a, a teda samozrejme aj primerane zaplatené. Čiže tých tém je strašne, strašne veľa, pretože sami viete, že je to komplikovaná téma. A ja budem veľmi rada, ak spoločne sa nám podarí nájsť odpovede na niektoré aspoň otázky, aby tá situácia tých opatrovateľov v Európe bola dôstojnejšia. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Rockford. Ďakujeme, pán Rockford. Rochefort. Okay. You didn't ask for the floor? Oh, sorry. Then it's Madam Harkin. Ďakujeme teraz pani Harkin. Vítam eh, všetkých našich dnešných hostí, eh, rečníkov. Ehm, poznáme sa už z pracovnej skupiny, týke, e, ktorá pracuje e, e, na tému opatrovateľov. Jedna z vecí ma zaujala, všetci štyria ste sa zhodli v tom, že ten návrh je pozitívny a že je to krok správnym smerom. Je dôležité, aby ste vedeli, že tento výbor a určite celý parlament pri mnohých okolnostiach prostredníctvom uznesení žiadal e, to, čo je v tomto balíčku. Takže keď ľudia hovoria o demokratickom deficite medzi e, tým, čo robíme tu a čo sa deje v teréne, v tomto prípade môžeme povedať, ideme správnym smerom. E, otázka znie, ako môžeme zlepšiť veci. Mám tu však množstvo otáziek, ale jeden z komentárov je ten, ako ste povedali, veľmi často ľudia si nevyberajú. Dnes e, sa staráte, včera ste o tom ešte netušili, že to tak bude. Ak sa pozrieme na čísla, e, e počty ľudí, e, ktorí sa starajú o niekoho v Európe, aby sme by nemali neformálnu starostlivosť, naše sociálne systémy by kolabovali naša spoločnosť, ako sme ju skonštruovali, by e, nefungovala, keby sme nemali neformálnu starostlivosť. Preto naša e, e, legislatíva musí držať tempo s tým, ako e, napreduje naša spoločnosť, hlavne pri tých demografických výzvach. Preto je tento návrh taký dôležitý a tie komentáre v prvom rade Eh, hovorili ste mnohí o potrebe predlženia toho. Eh, rôzne štáty majú rôzne režimy, ale v Írsku máme oveľa dlhší eh, režim pre dovolenky pre opatrujúcich. Mali by sme sa pozrieť na členské krajiny, pozrieť sa na to, ako to funguje, keď majú dlhšie režimy, ako sa z toho môžeme poučiť a nejakým spôsobom môžeme tento návrh potom zlepšiť Možno eh, je to priam siozne, ale eh, aký máte na toto názor? A potom ste hovorili o flexibilite. Naš pol, naša polská kolegyňa hovorila o individualizovaných uh, výhodách. Ako to e, môže viesť k tomu, že by sme mohli týmto smerom e, presviečať zamestnávateľov? Myslíte si, že tento návrh by mohol mať podobný výsledok? Čo by sme mohli urobiť pre posilnenie, aby sme zabezpečili, že to bude mať tento pozitívny výsledok? A tiež by sme s, uh, mohli hovoriť i o otázke malých a stredných podnikov, ako by sme mohli zabezpečiť flexibilitu a súčasne to, že malé a stredné podniky E, nám nehovorili, že sú bokom celej hry. Sú to ťažké otázky, e, ale zaujímala by ma otázka. Dnes sme veľa hovorili o rodovej otázke. Mohli by ste mi dať také rozklúčovanie naprieč EÚ, e, pokiaľ je to rozdelenie medzi mužmi a ženami v v Spojenom kráľovstve je to 60-40, čoraz viac mužov sa podiela, ale je to iné v iných krajinách. Chcela som to len vedieť. Ďakujem. Ďakujeme teraz Evelyn Regner. Ďakujem. Je dobré, o tejto téme hovoríme dnes, že je na, e, na stole tento návrh. Hovoríme o témach, ktoré sa týkajú reálneho života ak sa pozrieme na slovenský príklad, je to veľmi presné. Chcem len zdôrazniť, aké dôležité je mať všeobecný e, rámec pre profesionalizáciu tejto starostlivosti smerom k sta- štandardizácii, príslušné zručnosti a tvorba kariérnych možností. Takže určite je tu politická vôľa konať európsky i na národnej úrovni. Takže otázka poskytovateľia formálnej starostlivosti e, dostávajú 50 viac, než e, dávajú tej osobe, ktorej poskytujú starostlivosť v verejnom záujme. Čiže je tu spôsob, ako by sme mohli e, motivovať vlastne spoločnosti, ktoré poskytujú tých opatrovateľov. Slovo má pán Marta. Ďakujem pekne a ďakujem e, za prezentáciu, ktorá tu zaznela, ktoré tu zazneli. Možno e, pokazím náladu, pretože e, sa pozrieť na naše rozpory a o jednom zhovoríme. Všetci chceme zlepšovať situáciu týchto rodín, týchto pomáhajúcich. Sú, často sú to ženy, často sú to uh, E, opatrovničky, ktoré pracujú v obchodoch e, na polnohospodárskej oblasti. Aký je e, typ spoločnosti, ktoré chceme ktorú chceme konštruovať? A ja len podporujem túto iniciatívu, hoci nie je dostačujúce, treba ju zlepšovať. Súhlasím s predrečníkmi, ale treba vedieť, aký model v spoločnosti chceme. Keď navrhujeme, keď hovoríte vy, keď hovoríme ja, e, je na e, e, rôznych, na opačnom pole, než je rozpočet komisie. Dnes ra, politika rady, politika komisie znie, ako možno stlačiť náklady tra, práce čo najnižšie, ako Eh, ako znížiť náklady. Aj sociálna oblasť, to sú sociálne náklady, takže oni chcú tlačiť náklady dole. Je to v rozpore s tým, vidíme to, že bohužiaľ smernica o vysielaní pracovníkov možno zabráni eh, pracovníkom z východu ísť na západa a starať sa o, ľudí na západe. Zabúdame, že pracovníci z východu majú tiež rodiny a tam tiež treba opatrovať. Takže to sú tie rozpory. Keď budeme hlasovať o rozpočte, ako sa to odzr- odzrkadlí? Budeme štedrí, že tak budeme hovoriť, že takto to nemôže ísť ďalej? Že sú to milióny osôb, ktoré sú ponechané e, náhode. A potom otázka, ktorú si kladiem, či rada príjme to, že tieto nové pravidlá sa budú aplikovať i na Grékov Predstavme si, že sme ich predsa e, podviedli, ošklbali. Majú možno nejaké základné oblečenie, ale čo, čo je to, to, to, to pokritectvo? Ja chcem tieto veci robiť. Kto to bude platiť? Kto to zaplatí? Obraciam sa, nie je to agresívne z mojej strany, pretože vy tiež e, predstavujete, tak povediac, e, zamestnávateľov, ale zamestnávateľ sú prví, ktorí pri, prídu a povedia, že veľa daní, veľa poplatkov musíme platiť. Nadnárodné spoločnosti platia oveľa viac než vy v polnospodárstve a my. Ale sociálna politika je drahá, ako vieme. Takže aj my musíme, e, musíme si stanoviť, aký chceme v našich krajinách model. U nás vo Francúzsku víťaz prezident ne, nebol najhorší, ale je to aspoň jediný kandidát, ktorý e, slúbil Francúzom e, zníženie dane. A tu si hneď ľudia povedia, pozrieme sa, kto najviac zníži dane. Ale dane, to sú predsa naše sociálne modely. To je to, čo nám umožňuje žiť spoločne, ak slúbime čoraz viac znižovanie daní, poplatkov a tak ďalej. Kto to zaplatí? Otázka teda znie, či naši grécky napríklad kolegovia budú môcť e, mať e, prínos z tohto nového zákona. Ja som, si, ja som presvedčený, že nie. Najprv vyplac, budú vyplácať daň a potom e, dlh a potom sa uvidí. Na jednej strane počujem tu pekné veci ale na druhej strane je tu pokritectvo. Tu máme asociácie, občianská spoločnosť, všetci hovoria o vás, že ste úžasní že vaše myšlienky sú úžasné. Mne sa páči váš uh, slogan Lepší život pre všetky rodiny. Pre všetky rodiny, bez výnimky. Pre 28 členských krajín. A my kolektívne si teda musíme vybrať. A to sa rozhodne v roku 2019. Thank you, Mr. Ďakujem teraz, pán Hetman. Ďakujem. Budem hovoriť po polsky, ak dovolíte. Chcem pozdraviť pani profesorku. A teraz, dámy a páni, chcem sa vám tiež poďakovať za všetky vaše prezentácie a to, čo ste tu povedali tieto veci sú nesmierne zaujímavé a obohacujú našu diskusiu v Európskom parlamente. Som presvedčený, že každý, že takmer každý s malými výnimkami si uvedomuje, že sú to veľmi dobré nápady, veľmi dobré návrhy, na ktorých, z ktorých by sme mali vychádzať. A máme veľmi pozitívne stanoviska, dokonca aj keď je o zamestnávateľov, pretože som o tom hovoril aj s dvomi zamestnávateľskými združeniami z Polska a súhlasia s touto predstavou a veľmi pozorne sledujú, čo sa deje. Keď hovoríme o detailoch, tak chcem povedať, že tu v Európskom parlamente by sme mali menovať tejto problematike veľkú pozornosť, pretože táto predstava rovnováhy pracovného a súkromného rodinného života by nemala znemožňovať vidieť detaily. A ja hovorím aj ako mladý otec, pretože keď hovoríme o rodičovskej dovolenke a E, o tom, že aj otec, aj matka by sa mohli starať o dieťa po jeho narodení, tak čo je cieľom? Čo je našim cieľom? Pohoda dieťaťa a naša podpora dieťaťu potom, ako sa narodilo. Teda je to podpora, ktorú nedokážu dať rodičia, rodičia a Týmto by sme zabezpečili pohodlný štart do života tohto dieťatka, alebo sa chceme postarať o to, že sa otcovia starajú o deti, pretože je zrejme, a väčšina z vás určite so mnou súhlasí, že niektorí rodičia, niektorí otcovia nechcú využiť túto podporu pre ich deti. A to, keď sa rodič môže starať o dieťa, ten čas sa stratí. A bude to samozrejme na škodu dieťaťa. A ja si myslím, že tu téma našej analýzy, predmet našej analýzy má byť dieťa a jeho blaho, jeho pohoda a nielen matka a otec. Takže chcem poukázať na to, že keď pracujeme na tejto problematike, tak sa musíme naozaj zaoberať detailami. A otázka je aj, ako zvýšiť povedomie a informovanosť, pretože ja poznám zamestnávateľov, ktorí bez nútenia zákonom zavádzajú prúžne pracovné podmienky, pretože vedia, že to zvyšuje kvalitu práce vo firme. A ten najdôležitejší prvok tu je zvýšiť e, vzdelanie medzi zamestnávateľmi, pretože ak si budú myslieť, že je to po, dobre pre ich firmy, tak budú ochotnejší zavádzať takéto úpravy a e, takúto podporu matkám a Eh, otcom zamestnaných v ich firmách. Je to veľmi dôležité aj pre tých, ktorí sa starajú o starších, o zdravotne postihnutých v mnohých krajinách. Je veľmi nízka inštitucionálna podpora, hlavne pri, eh, pre starších. Takže je to veľmi dôležité a všeobecne môžem povedať, že naša práca tu je jednoduchá musíme sa zaoberať e, sociálnymi, ekonomickými a finančnými dôsledkami. A ak toto je dobré, tak nájdeme dohodu. Ostali nám ešte dvaja e, speakery a potom budeme mať panelistov, ktorí odpovedia. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nepočítal som s tým, že budem hovoriť, ale môj kolega z Francúzska ma prinútil sa vyjadriť. Ja som bol na politickej skupine, ktorá nechce, aby bola hospodárska a sociálna politika v protiklade. Nedá sa povedať, že eh, hospodárske hľadisko znemožní pokrok v, pre dobre fungovanie ekonomiky. Je možné, že keď sa vytvorí dobrá, efektívna e, ekonomika, tak e, e, bude možné vytvoriť dobrú e, sociálnu politiku. A ak sa pozrieme na tú globálnu pomoc, ktorú môže dodať rodina a príbuzný, a pozrieme sa na pomoc z inštitúcií, tak inak povedané, naozaj rodiny sú prvým zdrojom pomoci a starostlivosti a je dôležité, aby toto bolo uznané. Celú dobu to bolo neviditeľné, zdalo sa to neviditeľné, ale dneska to už uznávame ale nechcem byť cynický, ale keď pomáhajú rodiny, vždy je to samozrejme menej drahé, ako keď to robí štát alebo inštitúcia, ktoré musia platiť. A keď sa hovorí, e, že pomáhajte rodinám, aby sa starali, tak to je e, podpora sociálneho modelu, pretože je to v tej logike, ktorej dáva prednosť aj osoba, ktorá potrebuje starostlivosť a ekonomicky je to takto aj rozumnejšie. V minulosti sme konštatovali, a neviem, či to experti podporia, ale vo fraxi to tak je, že je celý rad osôb, ktorí nepotrebovali nejaký plat alebo ho nežiadali, ale sú to osoby, ktoré boli znepokojené tým, že stratia dôchodok za to obdobie, keď sa starali o rodinného príslušníka. A e, bolo by dôležité zabezpečiť, aby neprišli o nárok na dôchodok, pretože ak to nezabezpečíme, tak to budeme mať opatrovateľov, ktorí povedia, že ak musím prerušiť svoju prácu, stratím dôchodok a preto to nemôžem urobiť, pretože by som zaplatil dvojitú cenu. Keď budem sa starať o člena rodiny, E, prídem o plat a potom budem ešte potrestaný tým, že stratím nárok na dôchodok za túto obu, keď som nebol v práci. Preto je dôležité, aby sme tu pokročili v tejto práci. Mali sme tu ľudí, ktorým bolo 60-61 e, rokov a ktorí mohli viacej pomáhať, ale, lebo boli v dôchodku, ale dneska odchádzajú ľudí ľudia do dôchodku 62-roční, 63-roční a keď už boli v dôchodku, vtedy sa dokázali postarať od druhých. Ale teraz zvyšujem, to bolo vola kedy, ale teraz zvyšujeme vek odchodu do dôchodku a túto možnosť starať sa po dôchodku o členov rodiny, túto možnosť nemajú. Nemám možnosť teraz ďalej vysvetľovať, čo sa deje vo Francúzsku, ale závislé osoby majú právo na starostlivosť a pomoc štátu. V niektorých prípadoch je možné, že keď človek pomáha v rodine a dostane určitú pomoc, a keď nedokáže ďalej, tak sa to nahradí, táto pomoc sa nahradí formou, formálneho opatrovateľa. Tu je takáto možnosť vzájomného e, pôsobenia a sklbenia tejto starostlivosti. Ďakujem. A na záver, posledná otázka. Pani Kuneva hovorí. Ďakujem a som veľmi rada, Eh, že som tu. Vypočula som si váš návrh a myslím si, že tento návrh, ktorý sme predložili minulý rok o pomoci doma, je dôležitý. A našla som tu aj ďalšie informácie v uzneseniach parlamentu. A to všetko je súčasťou toho, čo navrhujú aj naši experti dnes tu. Spolupracovali sme v minulosti a chceme sa vám veľmi pekne poďakovať že, a chcem povedať, že rovnováha medzi pracovným a rodinným životom je téma, ktorá je najmä dôležitá pre ženy. A je dôležité pokračovať v tejto práci. E, musí spolupracovať výbor EMPLY a výbor FAM A chcem povedať, že nikdy by som nemohla dobre pracovať bez príspevku e, výboru pre zamestnanosť. A myslím si, že aj opak je pravda. Je to veľmi dôležitá téma, má dopad na veľký počet ľudí, a pokiaľ nebudeme mať najlepš- čo najlepšiu spoluprácu, nedosiahneme ani dobré výsledky. E, ďakujem veľmi pekne. Možno by bolo dobre, keby sa teraz vyjadrili, vyjadrili z DG Ample. Myslím si, že sú tu dvaja zástupcovia komisie, takže by ste sa mohli prosím vyjadriť, pretože potrebujeme aj čas pre expertov. Takže komentáre komisie, nech sa páči. Ďakujem. Ja budem hovoriť za oboje DG. Chceme sa vám poďakovať za veľmi pozitívne a konštruktívne pripomienky, ktoré sme si tu vypočuli. Naozaj, táto, tento návrh o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom komisie je naozaj veľkou výzvou. Vidíme, že mnohé ženy už pracujú na trhu práce a je to veľmi dôležité, pretože e, mnohé ženy majú problém s tým, že neboli dlho na trhu práce a hrozí im chudoba. A vidíme aj tu ďalší problém a to je e, stále nižšia, menšia pracovná sila. Takže iniciatíva funguje a e, sú tu viaceré práva a týka sa to aj ďalších politik financovania. Napríklad na úrovni EÚ nemáme právomoc pre starostlivosť o dieťa, ale chceli by sme podporiť e, fondy z ESI lepšie na to, alebo monitorovať túto situáciu. Potom európsky semester je tiež veľmi dôležitá oblasť, kde si myslíme, že sa treba viac venovať e, rovnováhe pracovného a súkromného života. To sme už robili v minulých rokoch. Ešte by som sa možno vyjadrila k niektorým otázkam, ktoré tu zazneli. Myslím si, že táto rovnováha, tak ako bola naznačená, sa zaoberá v prvom rade vytvorením férových podmienok pre mužov a ženy na trhu práce. Zaoberá sa aj rodovou rovnosťou a prínosom pre spoločnosť, ekonomiku a štát. A vlastne bola tu otázka nákladov a návrh sa zaoberá E, tými prínosmi, ktoré sú ve, vyššie ako náklady. Sú to samozrejme výhody pre osoby, ľudí, mužov a ženy, ako aj ekonomiku a štát. Účasť žien na trhu práce je skutočne tou kľúčovou otázkou, kľúčovou vecou a preto, keď sa pozrieme na to, že či by boli užitočnejšie dlhšie dovolenky, tak tá filozofia tu bolo, že sa zaoberáme s tým, že ak sú ženy dlhšie z trhu práce, tak budete mať menej šanci na zamestnanosť a e, to zna- pokrok, kariérny rast. A to znamená, že sa tu navrhlo tých 5 dní a nie viac. Vieme, že niektoré členské štáty dávajú viac, je to len návrh smernice, ktorá stanovuje minimálne požiadavky a členské štáty môžu samozrejme vždy urobiť viac. Zaoberali sme sa aj typom osôb, ktoré si môžu zobrať túto dovolenku, aby došlo o dobrú delbu medzi mužmi a ženami a aby sme a ich jednotlivé obdobia života boli takto definované. Potom sa tu hovorilo o kompilite údajov pre dlhodobú starostlivosť. Áno, nemáme porovnateľné údaje momentálne, ale začali sme štúdiu, ktorá sa bude zaoberať metodikou, ktorá by nám umožnila mať porovnateľné údaje aj z dlhodobého hľadiska. Takže to, čo sme ustanovili, nie je povinné. Ľudia sa môžu rozhodnúť, či si ich vyberú túto dovolenku alebo nie. Z hľadiska dieťaťa samozrejme, všetky štúdie ukazujú, že deti majú osoch alebo prospievajú, keď im pomáhajú obidvaja rodičia. Takže ich kognitívny e, vývoj je lepší, ak sú do toho zapojení aj, e, ak sú do výchovy zapojení aj otcovia. Toľko by som chcela povedať. Teraz pán Ikemonos. Stručná poznámka. Pokúsim sa. Ďakujem. A... Ďakujem za veľmi zaujímavé otázky. 5 dní. E, chceli by sme tam mať bolo viac. E, ako som povedal predtým, sú krajiny, kde nie je nič. Možno, že sme boli opatrní, pokiaľ ide o predchádzajúcu skúsenosť so smernicou o materskej dovolenke, ktorá nakoniec neprešla ktorá sa zrušila 5 dní, je dobrý krok dopredu. Ak sa nemýlim, tak sprievodný dokument, ktorý vypracovala komisia, vysvetľuje, že tých 5 dní, komisia sa rozhodla dať tam 5 dní, pretože tie náklady e, sa vyrovnajú nákladom za absenterstvo, čiže nulový výsledok. Nebude to stáť nič, ak si zohľadníme neprítomnosť na pracovisku, teda vypadnutie z práce. <laughs> E, rozmer toho zdravotníctva alebo zdravotnej starostlivosti, e, tento rozmer je len jednou časťou tej skladačky. Všetky tie elementy sú nevyhnutné a musia zostať súčasťou finálnej verzie toho piliera. Zároveň veľa pracujeme aj so Svetou zdravotníckou organizáciou a s DG Sante, pokiaľ ide o implementáciu zdravotnej starostlivosti, ktorej stredobodom je človek. E, pacienti a opatrovatelia sa dostávajú do jadra tej pozornosti, do tej rovnice, tak povediať, že chcem len upozorniť, že paralelne je viacero elementov, ktoré treba aj takto paralelne vnímať. Je to vec, ktorá prebieha. E, teraz e, prístup e, na báze celá rodina. To je dobrá pripomienka a dáva mi to možnosť priamiť pozornosť aj na iný typ opatrovateľov, ktorí sú úplne neviditeľní, mladí opatrovateľia, ktorí nemajú ešte 18 rokov, ktorí vôbec nie sú zachytení. A napriek tomu máme pilotné projekty, z ktorých sa zdá vyplýva, že v priemere dve deti z triedy, bežnej triedy v Európe majú zodpovednosť starostlivosti o nejakého člena rodiny. Počnú s 6. rokom života, to je už pomerne vážny dôvod na obavy. Uznávanie zručnosti, včera sme mali záverečnú konferenciu projektu prostredníctvom ktorého sme vypracovali online školenia pre opatrovateľov, aby sme podporili ich e, denné bežné potreby. Snažíme sa ale aj e, sa zaoberať otázkou, ako tie zručnosti, ktoré sú potrebné na trhu, môžu byť certifikované. E, prostredie v rámci Európy je pomerne komplexné, je tu veľa, veľká miera zdráhania sa, ale vidíme zvyšujúci sa záujem zo strany tvorcov politik, chceme to preto ďalej do budúcnosti riešiť posudzovanie alebo hodnotenie služieb pre opatrovateľov úzko spolupracujeme s DG Employment, pokiaľ ide o vypracovanie tých ukazovateľov v súvislosti s takouto starostou, s opatrovateľstvom. A tieto ukazovatele by eh, mali zahrniť ukazovatele ohľadom opatrovateľov, čiže prístup a kvalita, aj to je vec, ktorá prebieha. Rodové rozdelenie na priemere na základe údajov, ktoré máme k dispozícii, 75 tých, ktorí poskytujú starostu za opatrovateľstvo, sú to ženy keď sa pozrieme na jednotlivé krajiny, aby som to zjednodušil, severské krajiny, sever, severské krajiny a krajiny na západe, viac menej pomer 55-45, východná Európa, krajiny Stredomoria, stredozemné krajiny, a viac zastúpené ženy, ako presvedčiť spoločnosti, že je tam obrovský prínos e, z takéto iniciatívy, slubujem posledný bod. Employees for Cares, e, organizácia v Spojenom kráľovstve začali ako konzultačná služba a oslovili e, veľkých zamestnávateľov, aby spravili lepšie prostredie pre takýchto opatrovateľov a za chvíľu sme sa nenazdali, veľké spoločnosti, British Telecom si to osvojili a pozitívne skúsenosti stali sa tými, ktorí to šírili ďalej. Ďakujem pekne. Hovoril som o sociálnom štatúte. E, ak chceme zlepšiť sociálny stav žien, ktoré sú aktívne v polnospodárstve, v iných sektoroch, než je stredná trieda, e, oni samé platia ich vlastné príspevky, e, vlastne musia prispievať, aby mali štat, štatút, ktorý je zlepšený, ale ak oni samotné platia, tak ten štatút by mal tiež napredovať. A pokiaľ ide e, starostlivosť o rodiny. I tu si myslím, že sú tu systémy, ktoré sú možné. V Belgicku sa zaviedol systém e, šekov špeciálnych servis. Ženy, ktoré sú platené za služby v domácnosti, platia na základe príjmov, na základe pr- problémov, ktoré majú v rodina, 5 e, až 9 e, eur na hodine a štát dodá zvyšok tento systém má za následok, že sa nám podarilo vyhnúť nedeklarovanej čiernej práci a teraz oveľa viac osôb je aktívnych, ktorým tiež platíme sociálne odvody a ktoré takto platia dane. Takže sú systémy, ktoré sú možné. Takže odvody rodín, ak chceme a viac ľudí v pracovnom obehu, aby takisto prispievali, tak to vytvára určitú rovnováhu. Ďakujem, pani profesorka Kotovská. ja z týchto iniciatív vnímam aj z toho pohľadu, že zvýšia povedomie o nevyhnutnosti dobrých, kvalitných údajov, údajov o potrebe opatrovateľstva a služieb opatrovateľstva, tie sú každopádne rozdrobené v našich krajinách. Poprvé potrebujeme isté formálne údaje, zvyčajne ich dostávame cez oficiálne kanály, cez ministerstva ohľadom tých služieb opatrovateľstva, ale potrebujeme aj údaje zo štatistických prieskumov ohľadom aktivít, ktoré súvisia s opatrovateľstvom, takouto starostlivosťou. Či je tu možnosť E, vynútiť si, tak povedať, zo štatistických úradov a služieb, aby zahrnuli do svojich pravidelných prieskumov, ktoré realizujú aj nejaké iné veci. Mm, my sa pýtame na iné typy hospodárska, teda zárobkovej činnosti, nepýtame sa nikdy na opatrovateľstvo. S výnimkou e, takých e, 10-ročných cyklov e, dotazovania alebo prieskumov, kde sa dostávame aj k takýmto údajom, ale to je málo. E, ďalej otázka rodín, ktoré majú deti s postihnutím, veľmi dôležité a môžem e, pár slovami približiť situáciu v Polsku. Podľa mňa je ten prístup rozdrobený. Ministerstvo zdravotníctva má isté informácie, potom sú tu informácie na úrovni ministerstva rodiny, sociálnej práce, e, sociálnych vecí a ministerstvo vzdelávania takisto, teda školstva, pardon, ale nespolupracujú. Je to skôr taká občianská aktivita rodičov takýchto detí, ktorí e, sa združujú do nejakých organizácií, ktorí vytvárajú nadácie a takto naplňajú potom potreby tejto skupiny ľudí, ale skutočne je to výpadok štátu, tejto oblasti a patričného sa postarania o takúto skupinu ľudí. A moja posledná pripomienka súvisí s účinkami eh, individuálnych práv na rodičovskú dovolenku. My nad tým uvažujeme z pohľadu časov investície zo strany oboch rodičov, pokiaľ ide o rodin, rodinný život a život ich detí. A existujú empirické dôkazy, že čím viac času trávia so svojimi deťmi otcovia, o to pozitívnejšie sú tie dopady, pokiaľ ide o vývoj detí, zamestnanosť matky a zmierovanie tých eh, zodpovedností a povinností na úrovni rodiny. A nakoniec bola tu aj diskusia s, so zväzmi zamestnávateľov, keď eh, pred 6 mesiacmi bol v Polsku zavedená takáto rodičovská dovolenka a zamestnávateľia neboli proti individuálnym právam takéhoto prínosy z takéhoto typu dovolenky. Čiže my sme sa pred dvoma rokmi počas diskusie so zamestnávateľmi presvedčili, že sú schopní to prijať. Je to dôležité opatrenie, ktoré mení vnímanie a zvyšuje povedomie aj zamestnávateľov. Myslím, že nemôžeme zanedbať ani tento aspekt. Ďakujem. Thank you. And now... Ďakujem. Pani Panceri, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Nadviažem na vaše posledné slova a naozaj e, tá predstava, že individuálne právo na voľno, tam je dôležité zohľadniť aj ten moment pružnosti, flexibility, aby nemusela byť čerpaná tá dovolenka naraz v rámci jedného obdobia. Čiže tam sa navrhuje takáto rodičovská dolenka až počas 12 rokov. Ak počas tých 12 rokov na ňu čerpa, tak môže, môže to tak byť. Ale tu na je môj druhý argument, ide o tie platby a to súvisí aj s eh, voľnom alebo dovolenkou pre opatrovateľov. Musíme ich zabezpečiť, teda musíme ich zaplatiť adekvátnym spôsobom Hlavne sa musíme postarať o nízkoprímové rodiny a potom sa tu dostávame opäť do diskusie o mzdových rozdieloch medzi pohľaviami. A väčšinou sú to ženy, ktoré dlhšie zostávajú mimo pracovného trhu. Platba je preto nevyhnutná za takéto obdobie. Pokiaľ ide o e, platbu za starostlivosť o chorého člena, to je dobrý návrh komisie. Takisto uvažujeme nad možnosťou, že to troška rozšírime, že to pôjde až na 12 dní. Ak niekto má napríklad nejakú chronickú chorobu a musí pravidelne chodiť na lekárske prehliadky, tak to môže byť jeden deň do mesiaca, ale to je maximum, ktoré vieme si teraz predstaviť. Pričom súhlasím s oboma, oboma z vás, e, tá potreba mapovania toho, čo sa deje v členských štátoch, aby sme si ujasnili, čo je tam k dispozícii, aby sme to potom vedeli premietnúť do dlhodobejších budúcich potrieb, opäť musíme sa ubezpečiť, že to budeme vedieť zaplatiť a zabezpečiť, že ženy a muži, ženy aj muži, e, samozrejme prirodzene hovoríme ženy, lebo ten podiel žien je taký výrazný. Ale samozrejme muži, e, že nejde len o tie sociálne príspevky, ale že to je zároveň aj voľba. Že to nie je nejaká e, posledné, posledná možnosť, kedy takýmto spôsobom vylúčime z pracovného trhu rodičov, respektíve tých opatrovateľov tak dlho, že potom nedokážu poberať ani ten dôchodok, ale už nie sú schopní sa ani vrátiť na trh práce, ak si tak aj želajú. Pretože čím sú staršie tie osoby, tak tým ťažšie je pre nich vrátiť sa späť na trh práce. Posledná pripomienka ohľadom služieb a dôležitosť. Vníma to tak, že paralelne s týmto vzniká aj čoskoro tá diskusia ohľadom štrukturálnych fondov po roku 2020 a síce je tu ex ante podmienenosť 9.1.9.2 v súvislosti so službami založenými na komunite a teda v súvislosti s inštitucionalizáciou. Nielenže je dôležité podľa nás zachovať túto ex ante podmienenosť, ale vo všetkých e, nariadeniach a úpravách, ktoré sa týka štruktúrnych fondov, sa treba ubezpečiť, že všetky takéto dlhodobé služby starostlivosti sú zakomponované ako kľúčové priority financovania, pretože ak rodine neposkytneme takéto nástroje, tak potom si nebudú môcť ich zvoliť, a nebudú mať nakoniec žiadne možnosti voľby a skončia ako opatrovateľia. A nakoniec e, to musí byť slobodná voľba, že sa stane niekto opatrovateľom. A aby tu bol systém takéto podpory, aby si aj osoby mohli potom voliť tie osoby, ktoré chcú, aby sa o ne starali. E, toľko vecí ešte by mi napadalo, ale tu na to ukončím. Ďakujem. Thank you very much, Ďakujem vám pekne všetkým. Veľmi dobre ste sa sústredili na to hlavné posolstvo. Naozaj fascinujúca diskusia, veľmi široká, počnú s ľudskými právami až po otázky daňové. A naozaj to bolo veľmi užitočné. Aj e, veľmi osobitá ako diskusia na tomto výbore, ktorý je zodpovedný za tieto veci v rámci našej pôsobnosti. Ďakujem vám pekne za spoluprácu, ďakujem za pripomienky a uvidíme sa na výbore najbližšej schôdzi 12. júla. Ďakujem veľmi pekne.